budúcnosti. A teraz by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí si zobrali e, slovo a ďakujem komisii. Ma. Aj ja vám ďakujem za vašu prácu ako spravodajkene. Pevne verím, že sa zrobia, zrodia dobré riešenia. Zajtra budeme hlasi, hlasovať o 12.30. Ďalším našim bodom je správa pana Krojcmana o posilňovanie práva duševný, duševného vlastníctva colnými orgánmi. Na 4 minúty bude mať slovo pán spravodajca. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Ochrana práv duševného vlastníctva má existenčný význam pre európske hospodárstvo stále viac prípadov porušovania tohto vlastníctva je spojený s mnohými problémami. Týka sa to nielen priemyslu, ale môže to byť nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov. V tejto diskusii sa na to často zabúda. Colné úrady na vonkajších hraniciach sú v tej vhodnejšej pozícii. Zastavia tovar, ako sa tovar dostane do Európskej únie. Preto je dôležité, aby sme sa prispôsobili novým výzvam. Komisia priznala, že je dôležité konať a teraz ten rozsah použitia rozširuje a varuje pred e, falšovanými výrobkami a navrhuje príslušné kroky. Tam je ešte veľký potenciál na to, aby sme situáciu zlepšili. Osobitne hovorím o colných úradoch, o majiteľoch práv, držiteľoch práv. Ja som sledoval niekoľko cieľov. Je to na jednej strane posilnenie ochrany spotrebiteľa, ďalej posilnenie práv držiteľov práva v mnohých e, častiach je presadzovanie e, práv duševného vlastníctva v záujme spotrebiteľov, pretože falšované výrobky nezodpovedajú zákonným e, danostiam, takže tieto výrobky ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Pri vypočutí sme videli strašné obrázky, ktoré to potvrdzujú. Mnohé tieto výrobky sú často ohrozením života. Po druhé, colné úrady môžu efektívne presadzovať tieto práva iba vtedy, ak môžu svoju prácu rozvíjať rýchlo. Preto sme predostreli mnohé návrhy na uľahčenie práce colníkov. Bolo by potrebné, aby tu bol jednoduchý postup na zničenie tovaru Postup, ktorý navrhuje náš výbor, umožňuje zničenie tovaru bez e, rozhodnutia súdu, ak držiteľ práva potvrdí skutočnosť, e, že je to falšovaný tovar, takže tento postup je týmto spôsobom zabezpečený. V mnohých prípadoch dochádza ku ľahšiemu e, zničeniu tohto tovaru. Pomôže to tak colným úradom, ako aj držiteľom práva. Podmienkou je výmena informácií medzi príslušnými úradmi a kontaktnými miestami a tak bude možné zastaviť e, túto dopravu e, falšovaného tovaru. S inováciami sa prispieva ku vytvoreniu nových pracovných miest a chceme byť konkurencieschopní, musíme podporovať inováciu tým, že budeme posilňovať tieto práva. Návrhy A držiteľia práva by mali mať lepší prístup e, k informáciám o zhabanom tovare. Tieto informácie majú možnosť využívať e, v rámci trestnoprávnych konaní POCE. Najväčšie zlepšenie je v prípade vecného bremena. Ešte raz sa toho dotknem pri mojej sumarizácii v závere Ďakujem pekne. E, vítam pána komisára Šemetu a poprosím ho, aby formuloval svoj názor v mene komisie. Thank you, Mr. President. Ďakujem, predseda, poslankyne, poslanci. Ja vítam pozitívne názory výborov Intajori a IMKO o našom návrhu. Jürgen Kreuzmann si zasluhuje osobitnú vďaku za jeho výnimočnú prácu. Ochrana práv duševného vlastníctva je právo v poznatkovej ekonomike. A potrebujeme komplexnú stratégiu a predložili sme ju už pred rokom a dôraz sme kládli na aplikáciu. Z hľadiska vašej debaty a z hľadiska nášho návrhu by som chcel sa venovať trom hlavným veciam. Poprvé, by som raz zdôraznil, že neexistujú žiadne práva bez riadneho uplatňovania legislatóri a zákonodarcovia zaručujú práva duševného vlastníctva, no a celé orgány ich musia dodržiavať a uplatňovať. No a komisia nevidí dôležitosť, aby sa z rozsahu pôsobnosti vylúčili akékoľvek porušenia IPR. Po druhé, bezprávne je žiadna aplikácia. Sloboda dopravy a príslušné odôvodnené kroky musia byť, musia byť regulované v príslušných zákonoch a nie keď hovoríme o kompetenciách príslušných orgánov. A ďalej, destinácia tovaru sa nespomína v hmotnom práve, takže podľa vášho návrhu, ak by colné orgány zadržali, zadržali tovar, tak by v konečnom dôsledku museli potom um, museli nechať odísť, pretože nie sú žiadne dôkazy o porušení legislatívy EÚ. Ďalej, uh, lieky. Bol tu problém a riešili sme tým, že sme zapojili všetkých aktérov, uh, medzinárodných partnerov a navrhli revidovanú legislatívu. No a ja preto varujem preto, pozmenujúcimi návrhmi na poslednú a na poslednú chvíľu, ktoré môžu mať nepredvídateľné následky. No a čo sa týka ničenia tovaru v prípade podozrenia porušenia komplexných zákonov, ako sú napríklad patenty, tak komisia myslí, že tovar nemôže byť zničený bez právneho postupu, právneho konania a zapojenia všetkých príslušných strán. A teraz prechádzam k tretiemu bodu, konkrétne, že potrebujeme mať praktický, rozumný prístup na to, aby sme dokázali efektívne riešiť eh, masívny tok malých zásielok. Treba vytvoriť pravidlá, ktoré fungujú v praxi. Definícia nie je úplne jasná a musí reagovať na nové trendy hraničné hodnoty, preto treba lepšie definovať v rámci delegovaných aktov. Rozumný postup tiež znamená, že celné orgány majú zadržať tovar len v prípade, náležitých dôkazov. Rozumný prístup znamená, že operátori si zaslúžia byť vypočutí ešte pred zadržaním tovaru. No a na záver, a tým, že dáme celým orgánom nástroje, aby zaistili uplatňovanie e, práv dušeného vlastníctva, myslím, že to bude krok k tomu, aby Európska únia stanovovala normy a išla príkladom na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz v mene INTA pani Badiaj Kučet na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ako zastupkynia výboru pre medzinárodný obchod by som chcela zdôrazniť, že toto nariadenie je veľmi dôležité pre spotrebiteľa a pre obchod, pretože tým sa chránia práva duševného vlastníctva a je to boj proti pirátstvu, falšovaniu, ktoré ako ja sa výrazne posilnili. Ide tu skutočne o úlohu colných orgánov pri ochrane práv duševného vlastníctva. Nemení sa tým zásadný zákon, ale reforma eh, základného nariadenia je tiež nevyhnutná a komisia musí predložiť v blízkej budúcnosti návrh, kde to bude zapracované. No a čo sa týka generík, tak eh, tiež sme to prevzali tak, aby z neodôvodnených eh, príčin boli zadržiavané zadržiavané liečiva. A teraz za EPP má slovo pani Galo. Ďakujem, pán predseda. Táto revízie naredenia z roku 2003 sa deje v rovnakom čase, ako si verejnosť uvedomuje negatívne následky e, piratstva a falšovania. E, ide tu o zdravie a bezpečnosť našich občanov. E, tieto sú ohrozené, pretože falšovanie sa netýka iba luxusných výrobkov, ale aj hračiek a napríklad aj liekov. Z ekonomického a sociálneho hľadiska sú číselné údaje veľmi výrečné. 200 miliard eur, e, o 200 miliard eur prídu európske podniky ročne a e, takisto piráctvo zničí 100 tisíc zamestnaneckých miest ročne. Toto nemôžeme tolerovať práve v tomto ťažko, v čase krízy. Preto chcem poďakovať e, spravodajcovi pánovi Krosmanovi, pretože výbor IMKO pracoval na e, tejto správe, aby sme dospeli k vyrovnanej správe, ktorá zaručí ochranu držiteľov práv a um, proporčné riadenie procedúr. Ehm, paralelné dovozy. Čo sa týka ehm, záruk, stanovili sme rozdiel medzi ekonomickými operátormi, ktorí ehm, zvyčajne prechádzajú cez celné postupy a potom konečnými spotrebiteľmi, ktorí musia mať ochranu. Potom je tu otázka generických liekov. E, Upresnili sme text komisie, aby bol tento v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ. Socialisti a GUE požiadali e, prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov ešte striktnejšiu kontrolu zásahov colných orgánov. EPP podporí e, pozmeňujúce návrhy 109, 110 a 120. E, kompromisný text, ktorý predložilo predsedníctvo, bolo prijatý, bol prijatý 14 Eh, júna a eh, hlasovanie parlamentu naštartuje rokovania s radou. Ďakujem pekne za S plus D. Má slovo Anna Het na dve minúty. Ďakujem pekne. Vítam revíziu nariadenia. Chcem sa poďakovať pánovi Krojcmanovi za spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ide tu o množstvo tovarov, ktoré sú určené pre spotrebiteľov, napríklad hráčky a lieky, čo môže poškodiť zdravie, ohrozujú dokonca život. Preto musíme poskytnúť bezpečnosť. To slúži spotrebiteľom tovar, ktorý sa dováža na súkromné účely alebo paralelný import, musia mať výnimky vo výbore IMCO. Nám ide tiež o tranzitný tovar. Ale žiaľ, po hlasovaní prišli ešte ďalšie informácie, kde išlo o prístup ku generikám, čo môže toto nariadenie stiažiť a preto IMKO a Juri sa dohodli na pozmeňujúcich návrhoch, teda na ich príprave, aby prístup ku generikám bol zabezpečený napriek tomu. Základný pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na to, aby sa vylúčil tento tovar s výnimkou, že by tu bol dôkaz, že sú vhodné na európsky trh prípade generík budeme proti textu pana Krojcmana. Je to zjednodušený postup, ale nemal by platiť pre iné typy tovarov v prípade pirátstva, pretože v opačnom prípade riskujeme, že v prípade generík môže dôjsť ku problémom. IMKO sa k tomu vyjadril a je tu riziko, že generika by sa zhabali a cezhraničná doprava by bola komplikovaná. Potrebujeme prístup ku kvalitným, legálnym generikám. Pomôže to pacientom v členských krajinách. Socialisti to nepodporia. Čiže nesmie sa stiažiť tento prístup ku generikám. Ďakujem. A teraz má slovo pán Manders za, na 1,5 minúty za Alde, ale nevidím ho. Takže za zelených sa ujme slova pán Engström. Ďakujem, pán predseda. Všetci súhlasíme s tým, že falšované výrobky sú zlé a e, v EÚ ich nechceme. Ale chcem pripomenúť, e, že máme mnoho legislatívnych textov, ktoré tomu zabraňujú. A nová vec v tejto správe je tá, že to rozširuje zodpovednosť e, našich colníc v tom, že majú zastaviť falšované výrobky. A Zapadajú do toho napríklad aj patenty a to nie je niečo, e, na čo má výstroj e, colný úrad. Majú predsa špeciálne e, štruktúry, aby zistili, čo pri, či prišiel k priestupku alebo nie. A toto predsa colníci jednoducho nemajú, nemôžu urobiť. A potom je tu aj problém pre generické lieky Organizácie, ktoré pracujú na prístupe k liekom, majú veľké obavy z tejto správy a hovoria, že ak stop sa to bude uberať týmto smerom, tak to bude zlé pre prístup k liekom. Ja by som však chcel povedať ešte ďalšiu vec. Ide tu o malé zásielky. Myslím si, že toto ohrozuje dôveryvhodnosť v e, internetový obchod a to nechceme. Obyčajný spotrebiteľ, ktorý má smartfón, predstavte si, že to zničia colníci, e, pretože tam bol nejaký konflikt v patentoch a spotrebiteľ to nebude chápať a e, stratiť dôveru v internetový obchod. Takže túto správu musíme prepracovať, ak ju chceme prijať. Ďakujem. Sípen. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Šváb. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegové, nazdávam sa, že správa pána Krojcmana sa nemusí zásadne prepracovať. Podstatné body v tejto správe, ktoré sú súčasťou stratégie pre duševné vlastníctvo v celej Európe, ponúka správny prístup. Pani kolegyňa Galo hovorí, že na jednom mieste je potrebná zmena, potrebujeme viac ochrany v medzinárodnom obchode, pretože to slúži spotrebiteľom. Na jednej strane je to dôležité pre európske podniky, na druhej strane má to zásadný význam. Už sme počuli o tom, že OECD vychádza z toho, že ročne je tu škoda vo výške 250 miliard dolárov v prípade týchto falšovaných výrobkov. My sme sa zaoberali touto otázkou, že ako by sme mali presadiť práva duševného vlastníctva, pretože to môže byť len jedna časť tejto stratégie. Ale na druhej strane chceme dosiahnuť, aby mladí ľudia mali pochopenie pre tú skutočnosť, že e, duševné vlastníctvo nepadne z neba, ale za čo sa zasadzujú vyn- vynálezci celé obdobia a kde je aj veľká spoločne, spoločná zodpovednosť. Takže je to dobré, že pán komisár Barnie túto cenu za ideálnu komunikáciu E, formuloval. To sme mali teda, odovzdali sme túto cenu poprvýkrát v Lani. Hovorili sme o probléme colných úradov pri chránení e, duševného vlastníctva. Colné úrady pri kontrole patentov nie sú vhodné, no ja si myslím, že o tom nikto nepochybuje, ale gro značiek a teda piratérie výrobkov tam nie sú žiadne e, spory, preto sa nazdávam, že touto správou sme našli správne vyrovnanie záujmov a že v rade sa bude ešte diskutovať. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Gebhardt. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, pán Krojcman. Nazdávam sa, ešte sme tu konfrontovaní s veľmi dôležitou otázkou, ktorú treba vyriešiť. Z toho dôvodu som privítala skutočnosť, že komisia predložila tento návrh. Ide tu o bezpečnosť občanov Dostali sme veľa informácií o tom, aké problematické môžu byť falšované výrobky pre zdravie ľudí, aj pokiaľ ide o ich ceny a aké je to pre podnikateľov prirodzene, že oni môžu predávať tie výrobky, ktoré priviezli a musí sa duševné vlastníctvo v tomto ohľade chrániť. Je to niekoľko otázok, ktoré sú ešte kontroverzne diskutované v Európskom parlamente. Zdá sa, že vyriešená jedna otázka. Ja by som sa chcel poďakovať mojej kolegyni eh, Het, ktorá vykonala veľmi dobrú prácu v súvislosti s generikami a s tranzitom. Je to podstatná otázka. Nemôžeme akceptovať, že tu budú prekážky, ťažkosti, ktoré nemajú nič dočinenia s ochranou duševného vlastníctva, ale sú to celkom iné otázky. A preto musíme veľmi starostlivo zvážiť, čo budeme v tejto oblasti podnikať. Pani Het veľmi dobre prezentovala, o aké problémy tu ide. Druhý bod, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, ja si myslím, že to je veľmi dobré, čo ste povedali, pán Šemeta, pokiaľ ide o patenty. V každom prípade sa musí dodržiavať právo. Máme dva pozmeňujúce návrhy. Ak neprejdú, tak predsa len nebudeme s Krojcmanovou správou ako celkom e, súhlasiť. Musí tu byť e, právna istota, musia sa e, chrániť práva občanov ako spotrebiteľov. Takže nie je jedno, o čom sa bude v konečnom dôsledku hlasovať. Takže hlasovanie na zajtra je ešte otvorené. Ďakujem pekne. A teraz má pani, slovo pani Bastos. Ďakujem pekne predseda. Na úvod by som chcela poďakovať spravodajcovi. Je to veľmi dôležitá téma pre celú Európu, pretože prežívame veľmi hlbokú hospodárskú, sociálnu, finančnú krízu a preto treba e, veľmi odhodlane chrániť práva duševného vlastníctva. No a takáto ochrana by mala posilniť ľudí, a ochrániť pokrok. Nové, objavia sa nové služby a tovary a to všetko prispieje k rastu. Bohužiaľ, v ostatných rokoch vidíme výrazný nárast porušovania práv duševného vlastníctva, strata 250 miliónov eur pre spoločnosti a zničenie a strata 150 tisícov pracovných miest. Okrem týchto dopadov porušenie práv duševného vlastníctva je tiež veľkou hrozbou pre bezpečnosť spotrebiteľov v Európe, pretože mnohé falšované produkty ako potraviny, kozmetika, lieky sa vyrábajú v nekontrolovaných oblastiach. No a preto celné orgány zohrávajú kľúčovú úlohu na to, aby chránili vnútorný trh pred falšovanými výrobkami. Zmenou tejto legislatívy vytvoríme lepší monitoring implementácie nariadenia. Zásahy celných orgánov budú mať väčšiu legitimitu, situácia sa vyjasní, aktualizuje sa, prispôsobí sa novým situáciám, no a tak hospodárstvo bude lepšie chránené, tak ako aj spotrebiteľa v Európe. Práva duševného vlastníctva sú kľúčovou prioritou pre nás, aby sme splnili ciele stratégie Európa 2020 pre Inter... Ďakujem pekne. Na jednu minútu má slovo pani Rapti. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Téma, o ktorej dnes hovoríme, má dve dimenzie. Jedna dimenzia, to je dimenzia obchodná, hospodárska a druhá súvisí s etikou. Falšovanie výrobkov stojí veľa peňazí, hospodárstvo, pracovné miesta a má to negatívny vplyv na ochranu a zdravie spotrebiteľov. To je veľmi dôležitá dimenzia. To nesmieme zanedbávať. Takže colné úrady a colníci, tí mali tak povediac rozhodovať obsahovo, takže musíme byť veľmi opatrní. Prirodzene, že musia fungovať kontroly a všetko musí mať istý priebeh a musí to mať istú pružnosť. Dobrý príklad flexibility, to sú generika. Ako sme počuli, tieto veci musíme pomenovať pravým menom a preto by som eh, chcela vyzdvihnúť, že teda za tým rúškom generík veľké podniky nachádzajú možnosť, ako nájsť, teda hľadajú medzeru, ako takéto lieky privázať, privážať z Afriky. Musíme byť veľmi opatrní. Teraz pán Koferáty. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, my chceme zaručiť a e, ochraňovať spotrebiteľov. Je vážne dopúšťať sa chýb, ak budeme príliš prísni ja si myslím, že keď zveríme e, celniciam ochranu patentov, to je vážny omyl. Oni nemajú na to kompetenciu ani profesionálne kapacity. E, tým len poškodia spotrebiteľov. To platí aj pre generické lieky. E, to nie sú len falšované lieky, sú to lieky, ktoré využívajú molekulu pôvodného produktu a e, pr- e, stoja oveľa menej ako iné lieky. Čiže ak my nebudeme e, robiť rozdiel medzi generickým liekom a pôvodným liekom, tak vytvoríme tým veľkú bariéru pre spotrebiteľov. Preto je rozumné, aby sme podporili tú pozíciu, ktorú sme prijali ako skupina pri zmene tejto legislatívy. Ďakujem pekne. Pani Irigoyen Perez na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som sa uberať, chcel by som sa uberať tým istým smerom, ako môj kolega, je nám o ochranu duševného vlastníctva, hlavne pri autorských právach a v prípade celá, pretože často sa priamo ohrozuje život spotrebiteľov falšovanými výrobkami. Potrebujeme právne prostriedky, aby sa predišlo tomu, že sa takýto trh mm, predáva na jednotnom trhu. Teda pri ilegálnom importe treba presadiť eh, pravidlá na to, aby sme chránili duševné vlastníctvo. Je potrebné rešpektovať príslušné predpisy. Nemali by sme prepadnúť pokušeniu, že budeme reagovať len podľa indícií, pretože tranzit generík sa musí realizovať legálne. Ďakujem pekne. A teraz pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, predseda, za možnosť vystúpiť k tejto veľmi dôležitej otázke. Ja odporúčam komisárovi a spravodajcovi. Ďakujem za všetkých pripomienky. No a keď sa zamyslíme na ten nákladmi 250 miliónov eur ročne, tak táto príležitosť skutočne začína tu. Prišli sme o 100 tisíce pracovných miest, bezpečnosť občanov. Je to jasné, že máme obrovský problém. A ja vítam iniciatívu, ktorá to má vyriešiť, hlavne vo vzťahu k IPR, pretože keď eh, sa zamyslíme nad hospodárskou krízou a obrovskou sumou, o ktorú každoročne prichádzame, jasné, že by sme to mohli vyriešiť a prispieť nie k zlepšeniu života občanov, ale tiež k zlepšeniu hospodárstva tiež eh, je tam možnosť, aby to bolo jednoduchšie, aby celné orgány sa s tým mohli zaoberať a efektívnejšie a účinnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má pani Pendergast. You, Ďakujem, pán predseda. Uh, stále sa zvyšuje počet falšovaných produktov v EÚ. A takisto aj falšované lieky sú veľkým ohrozením bezpečnosti a zdravia e, našich občanov. Na vnútornom trhu je stále viac. Všetky európske podniky zaznamenávajú e, straty, e, ktoré by sa nevyskytli, keby sa správne aplikovala legislatíva duševné vlastníctvo treba ochraňovať a e, potrebujeme ochraňovať našich občanov, podnikov a preto musíme prijať e, širší prístup k duševnému e, vlastníctvu. Mali by sme vylúčiť niektoré e, princípy z tejto e, smernice a mali by sme zohľadniť špecifickú povahu malých zasielok. Ale mňa znepokojuje e, to obdobie colných procedúr pre tranzit. Netreba zabraňovať. pohybu. Slovo má pán Melcer. Čo jedni vidia, druhí budú mať z toho oso, hovorí staré latinské príslovie, no tak je to práve s kopírovaním výrobkov a sú s tým ohrobné kšefty. Plagiátori obchádzajú závažnú výskumnú prácu. Okrem toho, sa snažia o firemné katalógy. Napríklad Číňania kopírujú západné výrobky, zmenia detail a predávajú výrobok ako vlastný. Je prirodzene dôležité, aby sme bojovali proti pirátstvu, zvládnuť ho bez toho, aby sme kriminalizovali eh, spotrebiteľov. Je dôležité, aby sme ochranu duševného vlastníctva presadzovať aj voči Číne. Ďakujem pekne a slovo má pani Basesku. Ďakujem, pán predseda. Duševné vlastníctvo je e, jeden e, z hlavných vektorov inovácie. Každé porušenie týchto práv, aj plagiatorstvo, je ako krádež a malo by to byť e, potrestané. Keď budeme dodržiavať práva duševného vlastníctva, ochraňujeme tým aj nové myšlienky je to dôležitejšie ako pirátstvo a falšovanie e, výrobkov. E, solné úrady majú zabraňovať nelegálnym činnostiam Mali by sme posilniť a konsolidovať dodržiavanie duševných práv tým, že budeme re- revidovať platnú legislatívu. Je čas na nové pravidlá, aby sme zohľadnili nový vývoj v ekonomike a takisto aj praktické dopady tohto nariadenia. Ďakujem pekne. Teraz poprosím pána komisára Šemetu, aby sa ujal slova. A aby formuloval svoj názor na rozpravu. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, eh, chcem vám poďakovať za túto zaujímavú diskusiu. Ide tu o bezpečnosť našich spotrebiteľov aj kompetencie podnikov a toto je naša spoločná priorita. Návrh komisie chce dosiahnuť rovnováhu medzi Eh, dodržiavaním dušev, práv duševného vlastníctva a uľahčením legitímneho obchodu. Eh, tieto ciele eh, sú pre nás spoločné, pre komisiu aj pre parlament. Mali by sme mať na mysli aj širšiu politiku a koherentnosť, napríklad spoluprácu s tretimi krajinami Eh, tranzit a generické lieky, toto bol zlá zložitá téma, ale myslím si, že sme to starostlivo preskúmali a dosiahli sme rovnováhu, aby sme ubezpečili jednotlivých aktérov. Mnoho z vás to dnes spomenulo a eh, ja som si to všimol aj pri nedávnych udalostiach, napríklad v Indii potvrdila, že je tu problém s generickými liekmi, ale teda, že to už nevytvára ťažkosti, čiže pracujeme v správnom smere a e, ten, to znenie, ktoré navrhne, navrhujeme v našom návrhu, je veľmi starostlivo vyvážené. Zamenal som si vaše poznámky ohľadom širšej perspektívy ako napríklad školenie e, zamestnancov colníc alebo informovanie spotrebiteľov, ale nie každý aspekt má miesto v tomto nariadení. Vaše názory sú však veľmi vzácným vstupom pre súčasný akčný, súčasnú revíziu akčného plánu ohľadom duševného vlastníctva. Niektorí z vás uh, hovorili o zmenách v, substan- v hmotnom práve. Uh, myslím si, chcem povedať, že revízia eh, obchodných značiek naplánovaná na túto jeseň a budeme mať nové návrhy ohľadom tejto témy. A téma pôsobnosti a patentov. Vieme, že patenty sú zložitou témou a musíme ju e, riešiť veľmi starostlivo. Preto navrhujeme dve, dva typy procedúr. Jedna pre patenty a právna procedúra, ktorá stanovuje priestupky a odlišuje ich od falšovaných výrobkov. Myslím si, že práve celnice, celné úrady sú správnym miestom, kde sa tieto problémy majú riešiť a ochrana patentov je rovnako dôležitá ako, um, ako ochrana iných práv duševného vlastníctva. Nemôžeme odpovedať dnes na všetky otázky, ale dúfame, že nájdeme vyvážené riešenia, aby sme E, prijali tento návrh do konca tohto roku a aby sme potom oslavili 20. výročie jednotného trhu. Chcem vás ubezpečiť, že komisia urobí všetko to, čo je v jej silách, aby podporila tento proces. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dám slovo pánovi spravodajcovi Krojcmanovi, vážený pán predsedajúci. Je jasné, že colné úrady nebudú rozhodovať o patentoch, tak ako povedal pán komisár, no a úvahy kolegov sociálnych demokratov tiež nechápem. Tieto obavy, obavy sú úplne zbytočné, pretože pokiaľ ide o gener, generika je celkom jasné, že colné úrady obchod s generikami nesmú blokovať. Takže tento princíp sme ešte posilnili. Jedným z bodov diskusie bolo to, aby sa, aby sa e, zachovala právna istota. To znamená, je možné protestovať proti rozhodnutiu colného úradu. Rada vo svojom kompromisnom texte prijala naše návrhy, konkrétne napríklad delegované akty. My sme navrhovali 2 kg a 3 kusy, rada 3 e, kg a 5 kusov. Podľa všetkého bude výsledok dobrý a pevne verím, že v pléne získame e, súhlas, aby sme mohli rokovať s radou a to, čo komisár vo svojom príspevku povedal koncom roka, budeme mať nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti, pomôže ochrane dát spotrebiteľom, podnikom a takisto colným úradom. a Našim príspevkom bolo znížiť byrokraciu a vysvetliť im veci. Ja myslím, že sa nám to podarilo, takže srdečne ďakujem. Ďakujem pekne spravodajcovi za jeho prácu končíme rozpravu s dobrým pocitom, že sa ukázalo, že eh, by deformácia viedla ku hospodárskym stratám. Ja si myslím, že